Zápisnica z tohto zasadnutia sa predložia parlamentu na súhlas a na začiatok ďalšieho plenárneho zasadnutia, ak nebudú žiadne námietky, by som predložila spolu s prijatými uzneseniami všetkým osobám a už inštitúciám, ktoré sú vymenované v uzneseniach. Zasadnutie Európskeho parlamentu